kde sú teraz rozmyslené, um, má iba um, malú rozlohu a preto uh, je príliš málo pre 5 spoločných podnikov a z tohto dôvodu uh, by chceli mať novú budovu, jednak predlžiť nájomnú zmluvu, teda predlžiť nájomné zmluvy v tejto podobe nie je možné majú viac e, ako 4 pracovníkov v, jednom, e, e, v jednej miestnosti, čo je neznesiteľné v Bruseli majú zmluvu. Ide o súkromných vlastníkov. Je tam dobré spojenie verejnými prostriedkami a táto budova je nová, sa renovuje a čo je osobitné v tomto e, e, e, projekte je to, táto budova nie len bez zbestu, ale je odolná voči zbestu. A v prípade, že sa niečo vyskytne, majiteľ preberie na seba všetky náklady. Zmluva je na 50 rokov až do decembra 2017. E, to je tom, do ktorého nie je jasné, či spoločné e, podniky budú naďalej fungovať. Závisí to aj od rozhodnutia parlamentu a rady. Všetky 5 e, podnikov pri spoločnom usadení budovy využijú synergiu spoločného používania infraštruktúry E, najmä zmluva znamená, že budeme e, e, mať určité úspory z hľadiska daní, bude môcť, budú môcť zvýšiť počet zamestnancov na 150, budú mať 1800 metrov štvorcových, je tam parkovacie, sú tam parkovacie možnosti a najmä cena je 150 eur na metr štvorcový bolo by e, možné pri niektorých iných cenách bolo by možné, museli by platiť ďalšie e, ceny. Takže myslím si, že tento objekt v no- súčasnosti je najlepší. E, ďalšie úpravy budú stať 1,1 miliónov počas prvých 5 rokov bude 252, 220 eh, eur. Spolu ide o 720 eh, záujemcov a po pomerne jednoduchom eh, konaní zostalo 6, potom traje najvýhodnejších, ktoré boli vyhodnotené z ekonomického hľadiska, bolo vypísané konanie po celej Európe, e, nielen v Bruseli. Podľa mňa je veľmi pozitívne, že celkových nákladov viac ako 60 naša súkromná strana a zvyšok Európska únie 37 celkových e, nákladov. E, toto považujem za veľmi pozitívne. Odporúčam, aby výbor to schválil. Ďakujem pekne. Je to názor agentúry, ktorá je príslušná pre tých, týchto 5 spoločných podnikov. Nemyslím si, že by sme mali mať nejaké problémy. Môžeme iba podporiť spájenie spravodajkyňu, ktorá má na starosti politiku nehnuteľnosti. Bohužiaľ sme stratili mikrofón, nepočujeme pani predsedničku. Takže musíme sa nejako dohodnúť. V poriadku. Monika, musíš postupiť ďalej, toto, môžu postupiť ďalej dobrú správu. A teraz bod programu 6. Začíname teraz e, najprv od pána spravodajcu a potom vystupí pán predseda, e, prezident EIB. Zaujme stanovisko a povie nám niečo navyše. Nech sa páči. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda Európskej investičnej banky, kolegovia. Už sme hovorili pri niekoľkých príležitostiach o témach, o ktorých je aj moja dnešná správa. Chcem vám pripomenúť, že náš výbor má prijať na rozšírenie mandátu Európskej investičnej banky. Súčasný mandát končí v oktobri 2011. Nie je to nejaký termín, dokedy by sme museli ukončiť našu prácu pri tomto stanovisku, ale mali by sme čo najskôr vypracovať toto stanovisko parlamentu, aby Európska investičná banka mohla pokračovať v práci bez nejakých ruptúr a zároveň pri obnovení mandátu máme svoje vlastné parlamentné záujmy. Je tu šesť výborov, ktoré sú zapojené do vypracovania predmetného stanoviska a už sa zozbieralo mnoho návrhov, námetov a myšlienok, ktoré kolujú po snemovni, keď sa hovorí o externom mandáte EIB. Veľmi rád by som poďakoval za vynikajúci návrh komisii. Sme teraz v postupe spolurozhodovania. To znamená, že musíme sa zhodnúť aj parlament, aj rada na znení textu. Návrh komisie je veľmi dobrou bázou, ktorú by sme mohli využiť ako východisko a vypracovať na jeho základe spoločné stanovisko. Chcem poďakovať aj EIB, konkrétne pánovi Majštatovi, prezidentovi EIB, za to, že bol k dispozícii, keď bol, bolo to potrebné a že sme si s ním mohli prediskutovať všetky veci, ktoré boli potrebné si prediskutovať pre poslancov Európskeho parlamentu. Oveľa lepšie teraz spolupracujeme a Spolu vytvárame parlamentné stanovisko. Tieňoví spravodajcovia a kolegovia z iných politických skupín a takisto spravodajcovia z ostatných piatich výberov v parlamente sú tiež veľmi radi takejto spolupráci. Dovolil by som si odprezentovať vo všeobecnosti to, čo navrhujeme pri eh, rozšírení externého mandátu EIB. Poprvé, čo sa snažíme dosiahnuť? Snažíme sa zvýšiť koherenciu medzi aktivitami EIB a politikami EÚ. Myslím si, že návrh, ktorý máte na stole, naozaj podľa neho bude súčinnosť a koordinácia medzi EIB a rozličnými inštitúciami EÚ lepšia. Posúvame to na vyššiu úroveň. Čo sa týka horizontálnych alebo prelínajúcich sa cieľov pre regióny, pre jednotlivé krajiny, Aktivity EIB teraz veľmi dobre doplňajú aktivity, ktoré má externá politika, externá činnosť EÚ. Ďalšia vec. Navrhujeme, aby vznikla záruka na 2 miliardy eur, ktoré boli doteraz v rezerve, a aby sme EIB umožnili použiť túto záruku na financovanie projektov, ktoré majú zabrániť klimatickým zmenám, aby krajiny, ktoré môžu žiadať o takéto projekty, mohli o, ne, o tieto peniaze požiadať. Ďalšia vec. Mimo únie taká veľká téma pre, pre externú politiku je, sú práve klimatické zmeny a zabranenie im. Odohrali sa mnohé rozpravy, ktoré sa týkali úlohy EIB, najmä záväzkov Európskej únie smerom k rozvojovým cieľom, ktoré stanovilo OSN a práci v rozvojových krajinách. Táto rozprava sa nakoniec uberala e, viacerými smermi. Ak to chcem zosumarizovať, musím jasne povedať, že nenavrhujeme žiadnu zmenu profilovania sa EIB. EIB funguje dobre, tak ako je nastavená. Je to špičková investičná banka, ktorá má veľmi dobrý rating a mali by sme ju podporiť, aby pokračovala podobným spôsobom aj ďalej. Zároveň mnohé projekty sú už rozbehnuté. Je tu typ projektov, kde je banka veľmi silná, skúsená a tieto projekty tak či tak majú rozvojový dopad alebo dimenziu v sebe, takže by sme možno skôr iba formálne mohli zoštilizovať, aký dopad majú aktivity EIB na rozvojové krajiny. Toto je druhá strana politiky EÚ v rozvojových krajinách a tiež bude veľmi dôležitá a to konkrétne aktivity banky, ktoré niečím prispievajú k rozvoju rozvojových krajín a ešte to aj súvisí s partnerstvom s Európskou úniou týchto krajín. Tomuto sa treba venovať. Konkrétne navrhujeme, aby banka preskúmala projekty systémom due diligence a taká, takáto hĺbkavá analýza due diligence by sa mala týkať aj rozvoja týchto krajín, rozvojovej dimenzie. Ďalej je tu systém hlásení, podávania správ o napredovaní, o tom, čo banka dosiahla pri rozvoji pri krajín, ktoré sú príjemcami týchto projektov. Musíme pochopiť, že banka potrebuje, a o tomto máme vyslať aj jasnú správu rade, že banka potrebuje ďalší personál, pretože musí mať prístup k, ku grantom Európskej únie najmä ak chceme, aby EIB pracovala aj v menej rozvinutých krajinách, kde nie sú podmienky, ktoré sú istou zárukou pre banku, nie sú zabezpečené a teda banka tam pracuje na svoje vlastné riziko. Mali by sme formálne navrhnúť koordináciu, súčinnosť medzi prácou EIB a ďalšími finančnými inštitúciami. Toto je medzinárodná či už je to medzinárodné banky, či to je Svetová banka, alebo sú to medzinárodné inštitúcie, ktoré sú priamo zamerané na pomoc v rozvojových krajinách. Všade sú dobré modely spolupráce a treba to sformalizovať. Keď hovorím o lepšej spolupráci a súčinnosti, boli tu štúdie medzi pôžičkám, o pôžičkách a grantoch, ktoré poskytla komisia. Boli to štúdie o tom, čo robí EIB v Afrike, kde spolupracuje s inými finančnými inštitúciami na rôznych projektoch, preto by sme navrhovali, aby takú, takúto prax rozvinuli ďalej a v pracovná skupina by preskúmala, ako tento mechanizmus spolupráce medzi rozličnými finančnými inštitúciami sa dá zlepšiť ešte ďalej. Ďalšia vec, ktorú nájdete v správe, chcel by som vás vystriehať, Ústrednou témou rokovaní s radou by mali byť stropy, limity. Banka pracuje s celkovým stropom 26,8 miliónov eur. A potom sú tu rozličné limity pre rozličné regióny. Európsky parlament žiadal EIB v minulých rokoch, aby zvýšila aktivity v niektorých regiónoch a ďalej sme ešte rozšírili zoznam krajín, ktoré majú nárok a kde kde tento mandát platí. Ak chceme, bank, aby banka e, pokračovala v doterajšom tempe aktivít a nebodaj ho ešte zvýšiť, naozaj potrebujeme uvoľniť dodatočné fondy. Mali by sme proporčne zvýšiť tieto limity stropy, keďže sme tu v rozpočtovom výbore. Podľa mňa e, o dva roky uvidíme dopad na rozpočet a to o 9 zvýšenie. Tieto peniaze treba navýšiť do garančného fondu. Faktor pakového efektu, teda pomeru medzi prečenými peniazmi a vlastnými zdrojmi, bude zvýšený 5-násobne. Myslím si, že to je veľmi vzácne aktívum EIB a vieme, že tieto peniaze je možné v budúcnosti minúť na projekty. Toto by mala byť budúcnosť financovania rozvoja zo strany Európskych únií Európskej únie chceme rozšíriť mandát EIB do roku 2014, kde by sa mali rozbehnúť e, tieto postupy. Správa, ktoré poslala skupina múdrych, skupina osvietených z komisie, a kde sa zúčastňujú rozliční odborníci. V tomto texte sa navrhujú spôsoby, ktorými sa má ju zvýšiť spôsoby vynakladania peniazov na rozvoj, ktoré plynú z EÚ, mali by tu byť napríklad inštitúcie, ktoré sú pobočkami EIB alebo ktoré sú ďalšími finančnými inštitúciami a ktoré by sa mali zapojiť do tejto práce. Nevieme, čo bude záverom ďalších rozpráv v tejto tematike, ale podľa mňa všetky zainteresované strany by si mali prediskutovať, ako rozličné fondy Európskej únie, či už sú komunitné alebo pochádzajú z jednotlivých štátov, ako by sa lepšie dali použiť pre rozvojový cieľ a pracovné skupiny by si túto vec mali prediskutovať a prísť s výsledkom diskusie ešte predtým, než v roku 2013 končí mandát. Napokon chcem spomenúť bežnú vec pre parlament a to je transparentnosť. Všetko, čo s ňou súvisí. Potrebujeme viac informácií, viac verejných informácií o práci EIB, potrebujeme lepšie štrukturované informácie, aby prichádzali do parlamentu, aby boli lepšie štrukturované a aby sa viac vedelo o dopade projektov EIB v praxi. Toto sú rozličné veci, ktoré si môžete sami prečítať v správe v rozličných kapitolách Povedal by som, že sú tu veľmi zaujímavé návrhy, ktoré navrhujú komplexné reštrukturalizovanie aktivít. To nemáme celkom na mysli, to by sme celkom nechceli. My to skôr vidíme tak, aby sme budovali na pozitívnych skúsenostiach z minulosti, ktoré e IB nahromadila a nesnažiť sa zaviesť do systému nejaké riziko a veľké zmeny, pretože naozaj aktíva banky, tie, tie dobré stránky, silné stránky banky by sme mali zachovať. Vážená pani predsedajúca, tým by som skončil. Navrhujeme termín 4. novembra na predkladanie pozmejúcich návrhov k tejto správe. Ak nemáme námietky, poslanci vo výbore, ak nemajú námietky, navrhoval by som skrátiť toto obdobie a dať si skorší termín, aby sme mohli hlasovať o tejto správe vo výbore na konci novembra. Navrhujem to preto, lebo už rozpravy prebehli, prebehli aj diskusie s kolegami z iných výborov, mali sme stretnutia s tieňovými spravodajcami, tak že pani predsedajúca, ak nie sú námietky od kolegov, navrhol by som, aby sme tento termín na predloženie posunuli na 28. oktobra predloženie pozmeňujúcich návrhov aby sa nám podarilo dodržať časový harmonogram tak, aby sme vo výbore pre rozpočet do tejto správe mohli hlasovať. Takže budeme e, diskutovať o tom. Toto posledná e, poznámka, keby sme to dali 28. oktobra na útorok, predpokladám, že do 12 keby sme mali lehotu na prekladanie e, e, pozmeňujúcich návrhov e, dovtedy, potom by sme stihli preklady a mohli by sme o tom hlasovať vo výbore v novembri. Ak nemáme žiadne námietky, alebo máme? Bez toho, že by to nejak nabúralo váš harmonogram, takže nám to vyhovuje. Áno, myslím si, že aj 29. by mohlo byť v poriadku. Takže nová lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 29. októbra do 12. V poriadku. Takže ďalší piatok do 12. A teraz by som chcela požiadať všetkých kolegov ešte raz. Najmä pretože to sa to uh, prenaša všetky šumy, e, všetko možné. E, napríklad tu vidím dvoch koordinátorov EPP. Poprosím vás, keď e, bude hovoriť prezident EIB, poprosím vás o zhovilosť. Áno. Všetko. Naozaj počúvajem. Prestala nech sa páči, pán prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, za tie odporúčania, aby sme mohli v kľude diskutovať. Dovolte mi najprv, aby som poďakoval vašemu spravodajcovi pánovi Kalfinovi, ako aj spravodajcom z ďalších výborov. Obdržali sme strašne veľa otázok a domnievam sa, že to je veľmi dobrý signál. Je to signál o tom, že reálne aplikujete vy, spravodajcovia, ako aj všetci ostatní v tomto, tejto revízii externého mandátu EIB e vašu prácu. Ja eh, by som teda išiel po tých bodoch, ktoré boli spomenuté v správe vášho spravodajcu a chcel by som stručne zareagovať na každý z nich. Prvý bod, ktorý bol zdôraznený pán, pánom Kalfínom, to je potreba zlepšiť eh, súlad medzi aktivitami EIB a politikami EÚ. Domnievam sa, že to je zásadný bod. Hodnotenia, ktoré boli vykonané expertami, externými expertami, potvrdzujú, že vo všetkých aktivitách EIB je tu zabezpečený súlad s európskymi politikami, ale určite je prostriedok, ako ešte zlepšiť tento súlad, túto synergiu na základe treba z návrhu komisie, ku ktorému sa pridávame, prijať alebo schvaľovať pravidelne spoločné usmernenia medzi komisiou a EIB pre operácie mimo územia EÚ. Takže to je prvý bod. Máte absolútne pravdu. Súhlasím s ním, Častokrát počas mojich ciest do zahraničia môžem konštatovať to, že činnosť EÚ, ktorá je objektívne najdôležitejšia na určitom území, pretože ide o činnosť európskych inštitúcií, ako je členských štátov, my sme trošku e, ďaleko od ostatných aktérov na svete. Ale my strácame na viditeľnosti a na účinnosti, pretože nemáme e, dostatočnú koordináciu zabezpečenú medzi jednotlivými aktérmi, takže všetko, čo ide týmto myslom v prospech lepšieho súladu, my s tým absolútne súhlasíme. Druhý bod, ktorý ste spomenuli, to je návrh 2 e, miliardy, ktoré boli dané do rezervy počas decembra 2006, aby sme tieto dve miliardy venovali na aktivity proti klimatickým zmenám. EIB môže len a len podporiť tento návrh, pretože ide o jednu z našich priorít. Samozrejme, my budeme dohľadať na to, aby celé tieto dve miliardy neboli využité len na jeden jediný región na svete. Domnívam sa, že by sme mohli nájsť určitú rovnováhu ale budem veľmi šťastný, ak e, parlament a rada by mohli schváliť tento návrh e, komisie. <clears throat> Tretia otázka. Tretí bod, e, spomenutý vašim spravodajcom, je treba uznať, že ide o delikatnejšiu záležitosť. Ide o prispätie EIB cieľom mileniových rozvojových cieľov. A obzvlášť Ide o ten prvoradý cieľ a to zníženie chudoby. Ja som si vypočul vášho spravodajcu, ktorý navrhoval, že nie je len potrebné chcieť zmeniť profil EIB a nepretransponovať EIB na ozajstnú rozvojovú banku. Ja som povedal, že ak vy to navrhnete, tak väčšina rady sa jasne postaví proti. Avšak Váš spravodajca naznačil, že EIB by mala byť ostražitejšia, pozornejšia k dopadu svojich aktivít na rozvoj vo svete. My financujeme projekty, ktoré prispievajú k hospodárskému rastu v nádeji, že tento hospodársky rast bude mať pozitívny účinok, dopad na chudobu. A treba uznať, že tento, toto prepojenie je nepriame. My nie sme vybavení na to, aby sme financovali také <clears throat> aktivity, ktoré by priamo sa týkali boja proti chudoby napríklad e, v oblasti zdravia alebo vzdelávania. Nie sme na to vybavení, pretože toto sa musí financovať z iných pôžičok a teda my to nemôžeme navrhnúť, pretože náš štatút nám zakazuje, aby sme financovali naše vlastné pôžičky. Domnievam sa, že by sme určite mohli e, pokročiť vpred a to takým spôsobom, že dopad na rozvoj bude analyzovaný formálnejšie a systematickejšie pre všetky naše aktivity mimo územia EÚ. Ak som dobre pochopil, to je práve v tomto zmysle, ktorom by ste si želali, aby sme sa zmenili za dvoch podmienok, že, e, ktoré ste spomenuli vy sám, pán spravodajca. Prvou podmienkou je to, že budeme akceptovať, že budeme môcť e, prijať ďalší personál na e, práve takéto aktivity mimo územia EÚ a tuto to poviem jasne. Pokiaľ ide o moju správnu rádu, ktorá je zložená zo zástupcov 27 členských štátov, keď navrhnem, aby sme e, prijali dodatočný personál pre aktivity v rámci EÚ, to nemám problém, ale a keď urobím návrh, aby sme prijali dodatočný personál pre aktivity mimo územia EÚ, tak tam narazím na odpor, veľký odpor hlavne zo strany tých členských štátov, ktorí majú vlastné agentúry, vlastné rozvojové agentúry a ktoré si nebudú želať, aby Európska investičná banka sa rozvíjala týmto smerom. Takže ja by som veľmi rád povedal áno. Dokonca ma to pokúša pán spravodajca ísť tým smerom, ktorý navrhujete, ale preto, aby sme mohli prijať ďalší personál, aby sme ďalej eh, posunuli dopadovú štúdiu alebo by sme zabezpečili monitoring, eh, ktorý by bol presnejší eh, týchto našich aktivít. Druhá podmienka, vy ste to spomenuli tiež, potrebovali by sme mať prístup k ďalším pôžičkám, pretože pre niektoré aktivity v tých najchudobnejších krajinách by sme potrebovali naozaj poskytovať tie pôžičky, ktoré by mali čo najnižšie úrokové sadzby. Avšak my nemôžeme rozhodovať my sami, že znížime my úrokové sadzby, nemôžeme e, len e, sa obratiť na naše externé zdroje, či už ide o európsky rozpočet alebo rozpočet e, členských štátov cez bežné požičky. Čiže pre nás je to veľmi dôležité, ak chceme, aby sme mali oveľa väčší dopad na rozvoj, tak by sme potrebovali práve takéto zdroje štvrtý bod, ktorý ste spomenuli, pán spravodajca, je potreba zlepšiť súlad s ďalšími medzinárodnými finančnými inštitúciami. Absolútne s tým súhlasím, čo ste povedali osobne. By som sa zasadzoval a zasadzujem sa počas zasadnutí multilaterálnych rozvojových bank, kde EIB je vždy pozvaná, čo predtým teda nebolo bežné tak vždy žiadam o to, aby systematickejším spôsobom sme organizovali spoluprácu medzi jednotlivými finančnými medzinárodnými inštitúciami, obzvlášť preto, aby sme sa vyhli duplicite práce alebo treba z analýze projektov, môžeme v podstate sa opierať o prácu inej inštitúcie, ktorá je treba s lídrom v konkrétnej oblasti, voláme to, že Mutual Reliance. Ide teda o spôsob, ktorý umožní znížiť náklady pre príslušné organizácie a hlavne znížiť náklady pre požičiavateľov, ktorí, keď my spolufinancujeme určitú aktivitu, určitý projekt, tak, e, ktoré sa týka tej istej témy, alebo troška je odprezentovaný iným spôsobom, aby sme každá finančná inštitúcia, ktorá spolufinancuje tento projekt, i pre nás to bude oveľa jednoduchšie, ak tu bude len jedna jediná analýza, ktorá bude vedená jednou inštitúciou a tie ďalšie e, sú, budú súhlasiť e, s touto analýzou. Takže potrebovali sme naozaj systematickejšiu spoluprácu na úrovni medzinárodných bankových inštitúcií. Ja môžem to len podporiť. Ja už som to povedal predsedovi Laberovi že aj naša práca ide naozaj týmto smerom. Piatý bod, ktorý ste spomenuli, sa týkal blendingu, čiže kombinovania e, pôžičiek a subzid, čiže to je vlastne to, čo som pred chvíľočkou povedal, že by sme potrebovali práve prístup mať zabezpečený k tým eh, lacnejším požičkám. Vy ste spomenuli jeden príklad, ktorý veľmi dobre funguje. Ide o eh, štrukturálny fond pre pomoc Afrike. My tu kombinujeme práve pôžičky zo strany EIB s podporou alebo pomocou, ktorá pochádza z iného fondu, ktorý e, práve má prostriedky z európskeho rozpočtu a z dobrovoľných príspevkov členských štátov. A v rámci tohto my e, tu e, sa spájame s inými finančnými inštitúciami a organizujeme ozajstnú spoluprácu pre financovanie štrukturálnych projektov v Afrike. Čiže to je taký ten model, ktorý je veľmi zaujímavý a ktorý by eventuálne mohol byť prevzatý aj v ďalších regiónoch. Áno, Takže vlastne kombinovanie práve pôžičiek EIB s týmito, s touto podporou, ktoré pochádza z iných zdrojov. Šiestý bod, ktorý ste spomenuli, pán spravodajca, to je otázka stropov. Áno, je treba si uznať, že súčasné stropy nám robia problémy, pretože členské štáty od žiadali, keď e, kríza vybuchla, aby sme urýchlili naše požičky nielen v rámci EÚ, ale aj mimo územia EÚ, takže my sme využili tie sumy, e, ktoré sme mali k dispozícii oveľa aj rýchlejšie na základe žiadosti členských štátov. A teraz dopad je aký, že v súčasnosti k dispozícii máme naozaj obmedzené finančné zdroje. Je to dosť e, znížené, hlavne pokiaľ ide o, o e, finančné zdroje pre kandidátske krajiny alebo eventuálne kandidátske krajiny Takže v eh, tých finančných zdrojoch, ktoré máme k dispozícii, naozaj máme veľmi obmedzené prostriedky. Ak nemusíme nájsť teraz eh, nejaké mm, nové zdroje pre tie krajiny, ktoré sú čo najbližšie teraz EÚ, alebo ktoré už oficiálne sú na ceste vstupu do EÚ, nemôžeme im teraz povedať, že musíme teraz eh, rázne stopnúť nejakú operáciu, nejakú aktivitu v tejto krajine. Takže musíme naozaj aj na toto nájsť riešenie a potom e, to, čo ste navrhli v tých e, pozmeňujúcich návrhoch, že okrem toho nás žiadajú, aby sme naozaj intervenovali aj v ďalších krajinách, neviem či v piatich krajinách, kde by sme eventuálne mohli byť vyzvaní v nasledujúcich rokoch e, na pomôcť, tak proporčne musíme teda naozaj rozdeliť tieto stropy na jednotlivé aktivity v týchto krajinách. Nakoniec, vy ste spomenuli, pán spravodajca, ako posledný bod tie budúce finančné vyhliadky ktoré začnú v roku 2014. My hm, samozrejme sme si toho vedomi, že musíme s diskusiami začať čo najskôr, pretože najprv musíme preskúmať eh, tú štruktúru pomoci, finančnej pomoci v mene EÚ. Možno by sme mohli v tom kontexte tých nových finančných výriadok eh, urobiť krok naviac a tak ako to navrhla eh, skupina expertov, ktorej predseda Michel Clondessus, Čiže mali by sme začať s tou diskusiou, ktorá bude predchádzať tým ďalším finančným vyhľadkám, aby sme už mali jasné predstavy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže prvá reakcia na to, čo tu spomenul pán spravodajca. Ďakujem pekne. Myslím si, že tu panuje veľká zhoda a teraz e, e, sa chcem opýtať, či sa niekto e, hlási a chce vystúpiť k, tým, k týmto dvom prejavom. Nein. Nie, ale áno, nech sa páči. Yeah. Mal by som jednu otázku. Ak e, som dobre pochopil našich dvoch rečníkov, členské štáty by nechceli rozšíriť mandát EIB. Kladiem si však otázku, Ide e, skôr o zásadný nesúhlas alebo e, majú obavy z e, nákladov vyše, obávajú sa rozšírenia vonkajšieho mandátu, alebo nechcú, aby EIB zohrával väčšiu úlohu vo vnútri únie. Nemohli by ste sa viedli k tomu, ide o zásadnú neochotu, alebo skôr prakticky nejaké výhrady, ekonomické úvahy, a je tu e, rozpor medzi rozšírením úlohy vo vnútri únie a vonkajším mandátom. Ďakujem. Helga, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Uh, Ďakujem spravodajcovi. Podporujeme váš smer vo všeobecnosti, ale rada by som sa čosi spýtala. Prečítala som si to, že tu sú potreby financovania operácií EIB a EÚ musí zaručiť, aby sa prispievalo k rozvoju týchto krajín, kde sa tieto operácie a aktivity konajú a sú také zásadné, že ich treba spomenúť v článkoch v texte zmluvy a nie len v preambuli. Preambule. Koniec citátu. A ďalší citát. Trvalo udržateľný manažment globálnych zdrojov, ako sa to spomína v článku 20 zmluvy. To by sa tiež malo zmieniť, pretože si myslím, že tu ide o väčší dopad na trvalú udržateľnosť a environmentálne záležitosti, preto by som sa rada zamerala na tieto veci, počiarkla ich a posunula na významnejšie miesto v texte. A ďalšia vec, jazyk konzultácií pri financovaní niektorých projektov treba podporiť a tretí bod, EIB by mala mať jasné kritéria vylúčenia, ktoré by mali vychádzať z úvah o životnom prostredí a trvalej udržateľnosti pri svojich operáciách. Preto treba robiť štúdie dopadu na životné prostredie predtým, než sa, než rada EIB schváli. A aby som to skrátila, dve ďalšie pripomienky vám odovzdám písomne, ale z hľadiska zelených Môžem povedať, že vás silne podporujeme, ale radi by sme zdôraznili niektoré aspekty v texte a možno by bolo možné dosiahnuť kompromis k týmto našim návrhom. Ďakujem. Áno, Karl. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Iba zo pár stručných poznámok. Predovšetkým by som poďakoval spravodajcovi za to, že odviedol vynikajúcu prácu, a vysoké ambície a naozaj hĺbkovo sa zaoberal témou. Zároveň, keď sa človek začne hĺbkovo zaoberať nejakou témou, riskuje, že sa začne zaoberať mikromanažmentom. Čím viac o veci viete, tým viac chcete nastaviť lepšie, takže treba nájsť istú rovnováhu a dúfam, že tí, eh, naši hostia z EIB sú spokojní s tým, že sme nešli, nezašli príliš ďaleko pri nastavovaní týchto detajlov mikromanagementu správe. Minulý týždeň sme mali naozaj dobrú rozprávu. Predložili sme niektoré námety z tejto rozpravy vo forme pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že EIB by mala byť naozaj použitá ako nástroj, ktorý by mal podporiť rozhodnutia EÚ, napríklad také, ako je stratégia do roku 2020 alebo stratégia o Baltickom mori alebo ďalšie stratégie, ktoré sú typu makrostratégie, napríklad Dunajská stratégia, Podunajská stratégia. Takže toto všetko by mal parlament e, posunúť na vyššiu úroveň, podporiť prostredníctvom EIB a ja sa tomu budem ďalej venovať e, oficiálnou cestou. Podporujeme spravodajcu, som si istý, že to bude nakoniec veľmi dobrá správa. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa vrátiť eh, teraz eh, k tejto téme. Obzvlášť eh, sa domnívam, že preto, aby sme, to čo už bolo predtým teda povedané, je veľmi dôležité, aby tu prišlo k zmene modelu OPE E, teda tých aktivít alebo tej operatívnosti, aby tam boli oveľa viacej finančných ako aj ľudských zdrojov zabezpečených. Samozrejme, že v čase e, hospodárskej krízy, e, v ktorej čelia všetky členské štáty, takisto aj v tomto prípade EIB si nemôže dovoliť nejak vo veľkom navyšovať, ale Eh, ja, ak by som mohla navrhnúť eh, taký nepriamy prístup, aby EIB e sa oveľa viacej mohla venovať tým projektom, ktoré majú oveľa väčší sociálny dopad na obyvateľstvo alebo na jej rozvoj eh, alebo na ľudské práva, tak potom by sme to mali schváliť a potom by sme mohli prediskutovať o tom, neskôr o tej ďalšej dlhodobejšej vízii EIB. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zase sme stratili pani predsedničku, ale zrejme dovzdal slovo prezidentovi banky. Si, Your, your The... Takže prvá otázka. Prečo e, pocitujeme e, neochotu odpor niektorých členských štátov, pokiaľ ide o predstavu rozšíriť aktivity EIB e, mimo Európskej únie? čím by EIB e, sa e, pretransformovalo do skutočnej rozvojovej banky. Myslím si, že sú tu dve veci. Poprvé, obavy a tie niektoré členské štáty explicitne vyjadrili obavy, že v prípade, keď EIB rozšíri svoje aktivity príliš nad rámec únie, to bude na úkor činnosti vo vnútri únie. A niektoré členské štáty e, stále považujú, že potrebujú EIB v Únii, najmä pokiaľ ide o stratégiu EU 2020. Tu som spomenul. E, ide o dôležitú stratégiu v Únii, alebo je tu stratégie e, Balského mora, regióna Dunaja. A naozaj je to obava, že pokiaľ by sme pôsobili príliš intenzívne mimo únie, to by mohlo byť na úkor našich aktivít v únii. A druhý dôvod, prečo čelíme určitému odporu zo strany členských štátov, to som tiež e, nepriamo spomenul. Niektoré členské štáty majú vlastné, veľmi rozvinuté e, agentúry medzinárodného rozvoja a nechcú tak povediať, konkurencii zo strany inštitúcie únie. Podľa mňa to sú tie dve hlavné príčiny, prečo nemáme širšiu zhodu e, v prospech e, e, našich aktivít mimo únie. Je tu väčšia zhoda zo strany našich akcionárov, aby sme pôsobili predsa vo vnútri únie musím zaujať stanovisku, pokiaľ ide o niektoré pozmenujúce návrhy, ale samotná predstava e, uviezť do rozhodnutia úvodného ustanovenia. E, o tom podľa mňa je možné uvažovať. Ďalej. Vaša posledná otázka, pani. E, žiadate aby EIB bola oveľa dôležitejším sociálnym hráčom. Áno, ale je potrebné, aby to bolo možné aj e, s tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Pôžičky, ktoré sú platné na finančných trhoch, je veľmi ťažké financovať e, týmto spôsobom také aktivity, ktoré majú veľký sociálny dopad, napríklad v oblasti zdravia alebo vzdelávania. Vy, uh, áno, sú, je niekoľko výnimok v financovali sme niekoľko nemocníc, ale vo všeobecnosti veľmi ťažko môžeme e, financovať takýto typ aktivít s pôžičkami, ktoré majú určitý náklad, pretože naši e, požičiavatelia musia potom preplatiť teda tieto pôžičky, pretože to sú klasické finančné pôžičky, takže je lepšie teda to financovať klasickými finančnými zdrojmi. Äh, Ostáva nám ešte 5 minút. Nech sa vám páči. Mám dve otázky. Prvá sa týka 55 pozmeňujúceho návrhu. Aký je dôvod pre zvýšenie 1 miliardy fondu vo výške 1 miliardy? Súvisí to s prílohou? Prílohou číslo 1 a 55 je to súvisí s prílohou 2 alebo súvisí so všeobecnými aktivitami, ktoré chcete zvýšiť? A druhá otázka, aké sú, aká je úroveň e, záruk na riskantné pôžičky, ktoré EIB teraz poskytuje v percentách? Aké rezervy si tvrdí, si dávate bokom, aké peniaze si dávate bokom pri pôžičkách, ktoré sú nízkeho štandardu, nazvime to, alebo riskantné, alebo nulové máte na to vyčlenené prostriedky? Samozrejme, aplikujeme bežné pravidlá bankovníctva, bazilejské požiadavky samozrejme a časť nášho kapitálu musíme odložiť bokom na riskantné operácie a samozrejme, že keď je operácia riskantnejšia, o to viac kapitálu odkladáme bokom. Preto v súčasnosti rokujeme s komisiou, napríklad ja som dnes dopoludne mal stretnutie na komisii, o stratégii Európa do roku 2020 a potrebe nájsť nové finančné nástroje, ktoré by vytvorili pákový efekt medzi požičanými peniazmi a vlastným imaním a zároveň by znížili potrebu toho, aby EIB čerpala z kapitálu, lebo máme svoje účty, mám, musíme skladať účty ostatným. Uistím vám, že percento ktoré sme odložili na tieto pôžičky, je 0,4 celkových nesplatených pôžičiek, čiže našťastie nemáme žiadne problémy s našimi pôžičkami v praxi. Výborne. A teraz záverom pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička. E, e, e. Len stručne, pani predsedajúca. k tomu, čo sme hovorili v skupine. Aktivity EIB mimo EI sú iba vo výške 10 celkových aktivít banky. Takže to, čo robíme mimo únie, naozaj nevidím ako veľké ohrozenie úlohy banky vnútri EÚ. Takže naozaj nejde o to, že by toto mohol byť nejaký silný argument. Samozrejme, keď hovoríme o rozširovaní aktivít EIB mimo rámca EÚ. Je tu rozpočtové hľadisko, citlivé hľadisko pre mnohé členské štáty EÚ. A to ma privádza k poslednej otázke pána Gudmanisa. Pán prezident Menštát spomenul, že banka má veľmi nízke rizikové pôžičky celkovo, ale konkrétne, keď hovoríme o tomto dokumente, ide o záruku, ktorá, ktorú poskytuje Európska únia z verejných prostriedkov na aktivity banky mimo EÚ. To znamená, že banka má dve možnosti mimo EÚ. Buď fungovať na svoje vlastné riziko, kde sú naozaj požiadavky veľmi vysoké, aby e, ešte táto banka stále mala taký vysoký rating, aký má. A druhú možnosť, e, vstupovať len do takých operácií, ktoré potom nebude platiť sa nebudú platiť zo záruky EÚ. Táto záruka, tá, tento garančný fond, ktorý spravuje banka samotná, myslím si, že tvorí 9 celkovej sumy záruky. Táto záruka ponúka 6, 68 aktivít banky. Takže ak si sa pozrieme na cash peniaze, pákový efekt je veľmi veľký pomer pôžičiek k vlastnému imaniu je veľký. To, čo spomenula Helga Trupel, konzultácie s každým. Áno, veľmi sme o tom často hovorili a naozaj sme zapojili každého v parlamente, kto sa tomu chcel vyjadriť. E, pán prezident EIB, pán Manštát, sa vyjadril, že každý projekt v banke má svojho gestora, či už je to štát alebo súkromný e, na firma. A všetky tieto pripomienkové a konzultačné procesy na ne dohliada tento gestor, tento partner, ktorý zodpoveda za príslušnú pôžičku. Chceli by sme, aby EUB žiadala od svojich partnerov, gestorov, naozaj sa riadne venovali pripomienkovému a konzultačnému procesu, aby sa doviedli veci do konca. A potom je tu mnoho vecí, ktoré chceme mať na internete. Každý vieme, že treba sa držať v rámci možného, keď hovoríme o finančných operáciách na internete s inými finančnými inštitúciami. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz by som chcela pripomenúť všetkým, pokiaľ ste to náhodou nepochopili, alebo nezachytili 29. E, e, októbra o 12. hodine je záverečný termín prekladania pozmeňujúcich návrhov. Výborne. Ideme na ďalší bod programu. Ďakujem veľmi pekne. Spravedlňujem sa. Veľmi pekne vám ďakujem. Myslím si, že nepochybne ešte e, budeme spolu, keď budeme sa rozprávať o programe 2020 a teda nemusím volať e, nového spravodajcu, pán Belge práve vchádza. Musíme to robiť obidvaja. Jednak ide o, o právny rozpočet, to, to je bod programu 5 a bod programu 7, kde ide o mobilizáciu fondu Solidarity a títo dve veci navzájom súvisia, takže Musím nechať asi Remera, aby sa nadýchol. Alebo môže sa hneď kopiť mikrofónu a uviesť to. Laslo, urobíme to tak? Najprv Remer, alebo chceš najprv ty predniesť a potom odovzdáme to eh, Remerovi. Takže to navzájom súvisí a preto si myslím, že je to aj tvoja úloha, ak to nám odporučíš, teda Rambert. Dobre, zač- začneme s tebou. Nech sa ti páči. Ja, dank. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, že som tak... Zase sme stratili, bohužiaľ, mikrofón ehm, spolu s kolegami e, e, z Berlína sme mali ehm, diskusiu o finančnom rámci, o vlastných e, zdrojoch a to bude úloha pre nás všetkých. Bohužiaľ, nepočuli sme poznámku. Áno, je to mm, vytlčené v kamene. Pokiaľ ide o mobilizácii Fondu Solidarity v súvislosti e, s medzinárodným e, inštitucionálnou dohodou z roku 2006, 17. maja, treba poukázať na to, že maximálne e, ročne je možno mobilizovať 1 miliardu eur. Komisia na základe požiadavky Írska v súvislosti s e, e, regionálnymi zaplavami v novembri 2009 a v súvislosti s číslami, ktoré dodala írska strana, požiadala e, o, použitie klauzuly článok 2.2, kde v prípade regionálnych prírodných katastrof je možné využiť fond Solidarity prípade e, e, e, zásahu tohto fondu tieto čísla sú nižšie, ale keď ide o regionálne katastrofy, práve v tom prípade sa použije článok 2, odsek 2 naredenia fondy Solidarity. A komisia sa tiež prihovára za to, aby sme poskytli takúto pomoc. Ide o 13 miliónov z Európskeho fondu Solidarity Nemám tu žiadne pochybnosti. Myslím si, že ide o bežný e, postup pred e, rozhodnutím e, parlamentu. Musí sa k tomu vyjadriť aj výbor pre regionálne záležitosti a k tomu patrí aj to, aby sme tu zase, teda má, máme problém E, umožnenie platieb z Európskeho sociálneho fondu. E, je to téma, s ktorou sme permanentne zapodívali v prípade použitia mobilizačného fondu, aby na konci obdobia sme mali dostatok prostriedkov e, na výplaty na platby zo sociálneho fondu. Toto je kľúčová myšlienka, ale inak si myslím, že mali by sme viedriť súhlas a odporučiť použitie Európskeho fondu Solidarity. Ďakujem pekne. E, v materiáloch stojí, že 28. oktobra o 12. je termín prekladania pozmeňujúcich návrhov a 9. novembra by sme mali o tom hlasovať. A 2. novembra v plene ale nepotrebujete. Nemusíte mať obavy. Myslím si, že je veľmi jasné, že v takýchto prípadoch, ako aj pri iných príležitostiach, výber pre rozpočet e, vždy e, e, vyjadroval podporu. Takisto to robí aj váš spravodajca. Aj keď ide o regionálne škody škody regionálnej povahy. Chcel by som povedať, že u nás Maďarsku e, e, prebiehajú viaceré e, diskusie medzi euroskeptikmi, lebo aj my sme mali veľkú katastrofu s toxickým materiálom a mali sme pomerne obmedzené, i keď veľmi vážne regionálne škody. Ale čo je veľmi zaujímavé, základné riešenie. My sme nad 0,6 hrubého národného produktu e, krajiny. E, tu nie sú e, žiadne pochybnosti. Región je menšie. ale všetko, čo je nad limit, sa považuje za prírodnú katastrofu. Všetko, čo je pod týmto limitom, regionálne, no už podľa môjho úsudku, otázka prírodných záležitostí nie tak explicitná. Keď sa niečo hovorí, že je to použité iba na priemyselné katastrofy nie priemyselné, ale tu e, e, chýba e, európska solidarita. To by som aj ja chcel doplniť, pretože pokiaľ ide o bod 9 e, e, o právnom rozpočtu, áno, máme určité stanovisko e, spravodajcov a to je všetko. Ale chcel by som využiť túto príležitosť a povedať, že treba uvažovať, že sú to aj ďalšie komplikácie. Napríklad priemyselné škody môžu byť veľmi, veľmi závažné. Napríklad pred niekoľkými rokmi v Indii, v Ázii, ak si e, spomínam správne, prípady e, e, otravenia. A to si vy, e, otrav, vyžaduje solidaritu. Samozrejme, nesmieme zabúdať, že zodpovední za škodu musia napokon tiež to všetko uhradiť. Takže nie je vylúčené, že do budúcnosti by bolo rozumné mať nejaký E, e, e, nejakú možnosť poskytnúť úver. Okamžite chcem podotknúť, nie o niekoľko mesiacov, ale okamžite poskytnúť úver regiónu, ktorý čeli ťažkostiam, ale samozrejme je tu daná určitá zodpovednosť a zodpovedne musia to všetko uhradiť a preto by stačilo zatiaľ poskytnúť úver. Takže koniec máme rovnaký termín na prekladanie pozmenujúcich návrhov, i keď si veľmi želám, že nebudem mať pozmenujúce návrhy, pretože nejde o bežnú záležitosť. A úplne posledná poznámka e, e, e, na vedľajšiu tému. Minulý týždeň v plene som bol šokovaný, keď náš spravodajkynia Sidonia mala 4 minúty a musela sa vtesnať v rozhovor o celom rozpočte. A potom ja som spomenul iba pomerne e, e, maličkú záležitosť o, o, o právny rozpočet v spoločnej rozprave a ja som mal 4 minúty. Takže niečo e, nesedí v organizácii e, rečnického času. Ja som bol vyslovene rozčulený. Ja som sám seba obviňoval, ako je možné poskytnúť tak málo času hlavnej spravodajkyni, ktorá celý rok sa venuje tejto záležitosti a rovnakú, rovnaký časový priestor za, e, pre nejakú hlúposť, maličkosť, ku ktorej sa človek ani nemusí vyjadrovať. A ja som mal dva opravné rozpočty, dvakrát 4 minúty a ďalšie 4 minúty potom ako záverečné slovo. Myslím si, že treba nastaviť túto otázku. Ročný rozpočet predstavuje eh, jednu z podstat činnosti Európskeho parlamentu. A myslím si, že mali by sme poskytnúť spravodajkyni možnosť povedať eh, európskej eh, verejnosti podstatu veci. Zatiaľ, čo 4 minúty na opravný rozpočet, to je smiešné. Teraz som hovoril 5 minút, dúfam, že v plne nebudem musieť povedať ani slovko. Áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že naozaj vieme, e, s tým môžeme súhlasiť, pochopiť mu vieme, ale bohužiaľ vedenie parlamentu e, sa e, venuje iba pojmom spravodajca je spravodajca a čo za tým stojí, o tom nepremýšľali. Ja by som rada zosumarizovala niektoré poznámky Lásla a nadviazala na ne. Predovšetkým opäť vidíme, že to trvá dosť dlho, kým peniaze prídu. Toto samé o sebe môže byť problém. Niektorí z nás môžu mať isté podozrenie eh, ohľadne celej myšlienky Fondu Solidarity a či s ňou vôbec ísť dopredu. Záplavy v Alpách, pamätám sa, keď pán Schrader sa zaangažovala, Nemci chceli, aby sme sa zadlžili a iní zase hovoria, budeme 24 ďalších rokov splácať tú požičku. Ale rada by som teraz sa pýtala, spýtala zástupcov komisie. Niečo o harmonograme. Či by v budúcnosti by sa dalo zrýchliť celý harmonogram, celé pravidlá, právne normy. Naozaj to všetko musí tak dlho trvať, kým to prebehne. A po druhé, otázka, ktorej sa dotkol už aj Láslo, že pri, katastrofy, ktoré nie sú prírodnými katastrofami, ale sú iného typu, a o ktorých sme hovorili, keď sme nastavovali parametre Fondu Solidarity, aké sú možnosti napríklad pre Maďarov, či môžu čerpať z Fondu Solidarity, aj keď to nebola prírodná katastrofa. Brian Crowley, ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem spravodajcovi, spravodajcom za nadšenie, že sa snažia rozdielovať prostriedky z Fondu Solidarity. Mesto, v ktorom bývam, bolo zaplavené v roku 2009 do 18 miliónov škody, Máme tam ľudí, kde býva 4500 obyvateľov, vidiecké mestečko. A je veľmi dôležité, keď sa poskytnú peniaze takýmto postihnutým mestám, aby sa vôbec postavili znova na nohy. Nemala by sa však poskytovať táto pomoc hneď, pretože sú aj iné systémy, ktoré by sa mali podieľať Samozrejme, že sa dá niečo zrýchliť, ale čo sa týka okamžitého zaplatenia, ťažko potom niečo také opodstatniť, vysvetliť. Čo sa týka mechanizmov pre katastrofy, ktoré spôsobí ľudský faktor a keď treba potom vyčistiť e, krajinu, asanovať domy, zabezpečiť zdravie obyvateľov, ktoré ktorí tam žijú v postihnutej oblasti, rozbehnúť znova verejné služby. Mali by sme mať peniaze aj na takéto činnosti. A opäť súhlasím s Láslom, je smiešné, že osoba, ktorá predkladá ročný rozpočet vo výške 144 miliard, má iba 4 minúty, aby o tom mohla hovoriť na plenárke. Z mojich predchádzajúcich skúseností ak vy prostredníctvom konferencie predsedov by ste mohli túto záležitosť predniesť, či by hodinu nemohla dostať pani spravodajkyňa a ďalší pridružení spravodajcovia, to by bolo vhodné. Ďakujem pekne. A teraz e, Reimer záverom. Ďakujem pekne. Laslo. Mali sme zaujímavú diskusiu a tu nemôžem nedať nasledovnú poznámku. V čase, keď sa nepoužije napríklad e, Fond Solidarity, e, e, je to článok 122, a síce rada v prípade prírodnej katastrofy alebo udalostí, ktoré nie sú pôsobením členského štátu, môžu sa rozhodnúť o použití prostriedkov a parlament v tomto prípade bude iba informovaný. To znamená, že e, e, komisia, e, pokiaľ ide o za roku 60 miliard v prípade mechanizmu stability, keď sa použije článok 122 v naradení rady, potom aj mechanizmy stability v prípade bankových katastrof alebo prírodných katastrof, nož komisie e, e, bude e, konať veľmi inovačne a humanne. Dobre, ďakujem pekne. Áno, nech sa páči. Ešte vetu. Sidonia ma nepožiadala, aby som za ňu takto orodoval, čo sa týka času poriadku, takže termín predkladania pozmeňujúcich e, e, e návrhov 28. do 12. Ďakujem pekne. Zase sa e, vracia pani predsedníčka, ktorá sa ujme režii. Ďakujem pekne, Jurte. Aj predsedovi Hammerštádovi. Musel som predsedať e, trialóg. Et, et donc je, je peux rassurer la commission des budgets, le, euh, Takže e, my sme sa snažili dosiahnuť e, ten kompromis, ktorý nebude stať ani jedno euro z e, európskych financií. Myslím, že teraz môžeme prejsť k bodu 8 na programe. A spravodajcom je Giovanni Lavia. A ten by nám mal potvrdiť, že či tento bod je odložený na neskôr, žiadne námietky, Giovanni s tým súhlasí, Giovanni tiež je <laughs> odložený na neskôr, teraz bod 9, pán François Alfonzi nám vysvetlí, či by chcel mať iný eh, postup, drahý kolega. quest micro euh, Il a rien, ça va. <laughs> Donc nous sommes. Takže my e, nás požiadali, aby sme sa vyjadrili k zmene doplneného nariadenia rady, e, ktorá sa týka e, spoločnej európskej politiky v oblasti rybného hospodárstva a náš výbor môže predkladať návrhy, ktoré však nemajú rozpočtový dopad. Takto diskusia sa týka veľmi technických záležitostí, takže tam nie sú žiadne námietky. A môžeme vám navrhnúť, áno, Daniel, ja by som chcel povedať, že výbor pre rybné hospodárstvo, ktorý je tiež gestorským výborom nebude e, príjmať také návrhy, ktoré by mali dopad na rozpočet. Takže chcel by som vám teraz navrhnúť, pán predseda, aby ste informovali gestorský výbor takým spôsobom, že nebude mať e, toto roz, dopad na rozpočet a že tieto návrhy e, nám umožnia veľmi rýchlo prijať navrhnuté zmeny, aby to mohlo vstúpiť do platnosti. Ďakujem pekne. Neviem, či tento ten návrh vyvolal nejaké pripomienky, nejaké komentáre z vašej strany, ak tomu tak nie je, tak budeme teda sa držať odporúčaní nášho spravodajcu a te, tak budeme teda vypracujeme list na predsedu výboru pre rýmne hospodárstvo. Následne môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu. Ide o bod 10. 10. C'est le point 10. Voilà. Uh, 10, 11. 10, 11, 12, 13, 14 a 15. Ide o spoločnú diskusiu ohľadom rôznych uh, projektov mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie a je to Barbara Matera, ktorá je našou spravodajkyňou pre túto záležitosť. Budeme mať výmenu názorov. Barbara, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som požiadať kolegov, aby boli takí trpezliví a vypočuli ma, pretože mám tu šesť žiadostí, ktoré sme obdržali ohľadom mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Týchto šesť návrhov pochádzajú z Holandska. Obzvlášť ide o sektor grafiky grafiky a tlače. Potom e, to sú tri e, najväčšie sektory, ktoré boli zasiahnuté hospodárskou krízou, okrem automobilového priemyslu a textilného priemyslu. Takže máme tu 6 žiadostí. Teraz e, to prejdem detailne. Prvý, dopa, prvá, prvá žiadosť sa týka prepustenia 190 mm, zamestnancov v 8 podnikoch v Nord-Oland a Süd-Oland. Neviem, či som to dobre vyslovila ide o 2 milióny 300 tisíc približne eur. E, znova v grafickom e, sektore ide o 720 prepustených približne v 79 podnikoch. Znova ide o e, v oblasti tlače vydavateľstva a reprodukcie ide o Nord Holland a Utrecht. E, ide o 2 milióny 266 tisíc približne e, euro. Za to žiadosť tretí, tretia žiadosť ide o zrušenie 821 miest, ktoré e, sa týkajú 70 podnikov. Ide o 2 eh, milióny, približne 890 tisíc eur, Brabant a Zuid-Holland. Štvrtá žiadosť v prospech 650 zamestnancov, ktorí boli prepustení v 45 podnikov v dvoch regiónoch, Gelderland a Overijssel. Dúfam, že sa to takto vyslovuje ide o približne 2 milióny eur, ktoré žiadajú. A posledné dve žiadosti boli akceptované zo strany Európskej komisie e, podľa článku 2 e, C písmu, písmena C, kde máme teda teraz také diskrepancie s komisiou, či e, ide o prepustenie alebo teda o podporu e, prepustených zamestnancov, ktorí pochádzajú z e, pracovného e, trhu. Ide o žiadosti, ktoré sú trošku zúžené. Ide o tie čísla, ktoré sú oveľa nižšie ako tie, ktoré som práve spomenula. Tieto prepustenia môžu a budú mať dopad oveľa vážnejší však na sociálnu oblasť a preto teda Európska komisia akceptovala tieto dve nasledujúce žiadosti. Tá prvá sa týka 129 eh, zamestnancov, ktorí boli prepustení v 9 podnikoch regiónu Limburg. Ide konkrétne o sumu 549, skoro 550 tisíc eur približne. A posledná žiadosť eh, sa týka 140 zamestnancov, ktorí boli prepustení v dvoch podnikoch v regióne Drente tá e, suma, e, ktorú žiadajú, je e, na odškodnenia, ktoré je približne 450 tisíc eur. Avšak niektorí kolegovia z tohto výboru a z Európskej komisie už, už stanovila rozpočtovú položku pre takéto transfery, pre takéto výdavky, ktoré vždy sa týkajú stredných a malých podnikov chcem zdôrazniť toto, hlavne preto, že niektorí kolegovia vždy sa domnievajú, že idem zdôrazniť, ako a kde komisia vlastne našla práve tieto e, prostriedky. Takže chcem nakoniec pripomenúť, že to hlasovanie na výboru je stanovené na 9. novembra na e, výbor teda pre rozpočet a bude to, dúfame, schválené na plenárke v novembri 1 na prvej eh, novembrovej plenárke. Veľmi pekne ďakujem. Drahá kolegyňa, neviem, či Európska komisia je tu zastúpená v tejto sále. Áno, tam. Dokonca pán generálny riaditeľ, takže ja som teraz úplne zmetený. Vy sa nachádzate úplne vzadu v sále, ako tí najhorší žiaci v, na základnej škole, ale my sa tu nachádzame v zmierovacej sále, takže vy by ste mali byť ten dobrý eh, žiak vy chcete niečo k tomu povedať? Ste, e, zastupujete tu príslušné riaditeľstvo, alebo niekto iný by chcel zareagovať? Nech sa páči, pane. Ak chcete sa Poprosím vás, aby ste sa predstavili a vyjadrite sa. One... Ďakujem, pán predseda. Iba jednu poznámku. Tieto prípady sú viac menej identické, ako môžete sami vidieť na vlastné oči. Týkajú sa toho istého priemyselného odvetvia, potýkajú sa so základnými problémami, ktoré sú rovnaké. Sú to ľudia, ktorých prepustili z dôvodu nadbytočnosti. Nariadenie, ktoré sa týka fondu na podporu globalizácii sa týkajú článku 2b v regionálnych prípadoch. prípadoch. Niekedy sa vzťahuje článok 2c vo výnimočných prípadoch, iba vtedy, keď je súvislosť s 2b. Preto tu máme 6 prípadov a nie jeden veľký prípad. Iba toto som chcel vysvetliť, inak si myslím, že spravodajca odvedol výbornú prácu pri vysvetľovaní. Vďaka za slovo, pán predseda. Takže ide naozaj o dosť veľký finančný valík, pretože dokopy tu máme 6 rôznych prípadov e, z dvoch rôznych e, procedúr, čiže 4 plus 2, čiže to je približne 3000 zamestnancov, ktorých sa tento prípad prepustenia týka. E, je to naozaj prípad, kde naozaj fond by mal zasiahnuť ak nemáte, eh, ak tu nie je nikto ďalší, ktorý by sa chcel vyjadriť, chcem pripomenúť ten harmonogram. Dnes výbor pre zamestnanosť by mal prijať stanovisko k tejto záležitosti, alebo svoje stanoviska. Deadline, konečný dátum na prekladanie po 8. oktobra po obede. A my schválime správu pani Matery 9. novembra čiže na tom ďalšom zasadnutí, tým, s tým, že e, by to malo byť potom predložené na schválenie na e, novembrovej plenárke. Ak tu niekto ďalší sa nechce k tomu vyjadriť, mohli by sme teda eventuálne teraz prejsť k bodu 16. Bod 16, to je dosť technická záležitosť, dosť nudná, až do hĺbky. Podľa medziinštitucionálnej dohody ide o úpravu, aké sú vlastne zodpovednosti Európskej komisie a rozpočtového orgánu. Je o tom len informovaný, okrem toho, ak teda spravodajca Reimer Öberg chce len vypracovať eh, správu, preto aby sme teda zaslali politický signál Európskej komisie, tak eh, inak eh, není mm, nevidím zmysel teda vypracovať správu, ale teda je to na spravodajcovi, či chce vypracovať správu Reimer. Nein, ich denke, No, ste, myslím, že títo technické zasolania môžeme zobrať na vedomie. Je to klasický príklad toho, že čo všetko sa dá schovať do týchto technických úprav. A za každým e, o takých druh e, e, konanie sa rokovalo v prípade na zmien eh, hrubého národného produktu alebo cien. Ide o eh, zmeny v kategórii eh, v podokruhu A1B, kde členské štáty, ktoré sú príjemcami, majú komunovné HDP z roku 2007 až 9 plus minus 5 sa odchýluje do, od príslušných odhadov, potom dochádza k príslušným úpravám e, v väčšiných prostriedkoch. To musíme e, vnímať pozitívne a Česko, Česká republika, Polsko a Slovensko, teda dotknuté štáty, dostanú zhruba 1 miliardu v prípade vyčených prostriedkov a e, milióny v platbách, 28 miliónov v prípade platieb na roky 2011 až 2013. Čiže to je taký postup e, e, rozpočtovania, a ktorý ukazuje, nakoľko sú dôležité takéto technické detaily, ktoré musíme zobrať na vedomie. Veľmi dobre, takže ja pozmením moju prezentáciu, takže ide o dôležité a vášivé, zaujímavé detaily. Keď nám to Reimer takto vysvetlí, tak je to tak. Domnievam sa teda, že Európska komisia nechce k tomu viacej detailov poskytnúť. Žiaden ďalší kolega teda nepožiadal o slovo. Všetci sme v extáze z tejto témy. A teraz môžeme prejsť k následujúcej téme. Nie je to 17. Poprosím vás, ešte chvíľočku počkali na príchod generálneho riaditeľa riaditeľstva, teda DG pre výskum, ktorý monitoruje projekt ITER, to je náš bod 17, pretože jeho prítomnosť je samozrejme veľmi užitočná pre našu diskusiu o ITERI. A v tej chvíli, alebo v tejto chvíli vlastne hovorí o tejto záležitosti pred našim výborom ITRE. Preto vás chcem navrhnúť, aby sme ho počkali s tým bodom 17 a teda môžeme prejsť teraz priamo k 18 a odovzdám slovo Barbare Matere tentokrát, aby sme odhlasovali, a teda vlastne ona nemusí hovoriť. Ide o hlasovanie o jej správe, ktorá sa týka Írska. Ale ona chce hovoriť. Tak my si ju vypočujeme. Nie, nie, nie. Chcela by som len uh, trošku som sa cítila tak uh, druhorada, pretože už sme diskutovali o tejto záležitosti, o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ak môžeme teda hlasovať, tak môžeme hlasovať, ale žiaľ Bohu teraz chýba toľko kolegov, tak by ste to mohli možno, možno trošku oddialiť to hlasovanie, ale nechám to na vás, pán predseda, aby ste rozhodli. Ako chcete. Nie, Myslím, že už tu máme stanovisko výboru pre e, zamestnanosť. Môžeme hlasovať hneď, podľa mňa. Ak chcete. Áno, áno, hovorí. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Pán Bokos. Kto sa zdržal? Ďakujem vám. Takže tým pádom jednomyselne je viac menej schválený okrem nepríjemného pána Bokosa. Teraz budeme pokračovať v hlasovaní. Bod 19. Laslo Šurian by nám mal navrhnúť niečo nové. Laslo? Eh, v podstate to nie ja navrhujem transfer, to komisia navrhuje. Sú to tzv. všeobecné transfery, alias presuny. A my by sme mali byť hrdí na to, čo sme hovorili pred rokom, že meny a peniaze pod okruhom 1b nie sú dostatočné a tu máme návrh na zvýšenie okruhu 1b o viac ako 1 miliardu eur. To je už čosi za posledných 10 rokov v podstate takýto návrh na, je, to, je to najväčší všeobecný transfer. Pred niekoľkými rokmi to boli len drobné percenta, ale keby sme to prerátali v percentách, bolo by to väčšie. Jednoducho som šťastný a spokojný a krátko vám vysvetlím prečo. Je to preto, že niektoré položky škrtáme, ale iné zvyšujeme a v podstate položky, kde sme zoškrtali sumy, A bude sa zdať, že keď sa minú tieto určené sumy v platbách, zdá sa, že sa minú na 100% a tie peniaze, ktoré sa neminuli, tam už ďalej nebudú trčať v týchto položkách. Tak to bude vyzerať. A keď budeme analyzovať, ktorá položka bola minúta náležite pri realizácii, už nebudeme môcť len tak povedať, že na 100% sa nejaké peniaze minuli. Budeme musieť prihľadať na pôvodný rozpočet, na opravný rozpočet, na ten rozpočet, ktorý sa potom prijal a až potom môžeme vyhlásiť, že či sa naozaj náležite realizovali peniaze v tej alebo inej položke. Takže tých 100%, ktorými by sme sa chceli píšiť, to už nie je viac žiadna korektná e, metóda, je to trošku manipulatívne. Podporujem návrh komisie, že nie sme v takom stave, aby sme splnili potreby vo všetkých položkách, pretože na niektoré pridelujeme viac z iných zdrojov. Predstavte si, čo by sa dialo na rade, keby sme navrhli, že by mali dať ešte ďalšie peniaze do predmetných položiek. Bez ohľadu na to, že okruh 1b sa už od, Tedy sa už hovorilo, že ak budú potreby väčšie ako odhlasovaný rozpočet, členské štáty budú ochotné priplatiť. A teraz členské štáty hovoria, že vidiecký rozvoj je tá najdôležitejšia položka. Prečo zrazu e, vidiecký rozvoj má, tak, má mať taký nadbytok? Analizovanie je jedna vec, hlasovanie je tiež pekná vec a ja ako spravodajca navrhujem, aby sme zahlasovali za tento transfer. Odhlasujme ho. Ďakujem, pán predseda. Je, život na, je čas na život a čas na umier, umieranie. Je čas na analýzu, je čas na hlasovanie, tak toto hovoril Biblia, tak to povedala Erich Maria Remark. Pán Godmanis by chcel povedať niečo k tomu? Pán Godmanis? You want the floor? Very, very Iba drobná poznámka. Už som hovoril s pánom Šurianom o tejto veľkej udalosti. Môžem sa však spýtať, čo si komisie? Keď sa pozrieme do podkladov, vidíme pomer absorpcie alebo čerpania na tri rozličné fondy každý mesiac. Je to rozpísané a je pozitívne, že keď peniaze na okruh 1B na reg- Fond regionálneho rozvoja sa zvyšujú, aj na kohezný fond sa peniaze zvyšujú, implementačné programy naozaj sa zrýchľujú. Ale moja otázka komisie je skôr taká, prečo aj sociálny fond sa neteší takýmto zvýšeniam. Keď sa pozrieme na tabuľky, vidíme, že na začiatku tu máme zvýšenie o 10 Prečo tieto dva fondy sa tešia zvýšeniu a sociálny fond nie je v tej istej situácii? To je jediná otázka, ktorú mám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja chápem, že my sa nachádzame pred eh, transferom storočia, pretože od začiatku 21. storočia sme ešte nikdy videli také globálne, takýto globálny transfer v takéto veľkej uh, sume a že náš spravodajca potrebuje viacej času, aby vypracoval stanovisko k tomuto transferu a že teda pán Godmanis má dodatkové otázky, ktoré by chcel položiť. Môžeme si stanoviť ako cieľ predložiť tento transfer na hlasovanie počas nášho posledného nasledujúceho zasadnutia 9. novembra, aby sme to mohli eventuálne 11. novembra schváliť. A dovtedy teda komisia bude môcť odpovedať na otázky našich kolegov ako aj spravodajcu. Chcem vám teraz navrhnúť, aby sme prešli k ďalšiemu bodu hlasovania, pretože pán generálny riaditeľ už je tu teraz odovzdám slovo pánovi Maňkovi, pánovi Vladimirovi Maňkovi, ktorý, myslím, e, nám chce tu navrhnúť dva ďalšie transfery. Pán Vladimír, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja budem veľmi stručný. Ide o dva presuny. Jeden je pre ekonomický a sociálny výbor e, kvôli navrhovaným organizačným zmenám, keď sa požadované zmeny týkajú konverzie dvoch dočasných pracovných miest na jedno dočasné a jedno stále pracovné miesto. No a návrh ďalší ide o zníženie pozície pracovných miest jedného o 4 stupne a dvoch o, o 1 stupeň. E, celkovo, keby som to zhrnul, tak je to rozpočtovo neutrálne, to znamená, nebudeme potrebovať navyše finančné prostriedky, dokonca dôjde k malej úspore 278 eur. Ja to odporúčam schváliť. Très bien. Veľmi dobre. K tomuto e, transferu e, podľa článku 47 sú tu nejaké otázky alebo nie, tak ja by som to chcel predložiť na hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Jednomyselne. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. A teraz e, k C9 toho parlamentu. Pán spravodajca, chcete k tomu niečo povedať? Ďalší transfer je pre Európsky parlament Eh, vieme veľmi dobre, že keď ide o pozostalostné dôchodky alebo sirotské dôchodky, v prípade smrti poslanca Európskeho parlamentu alebo bývalého poslanca, tak eh, je to prirodzene nepredvídateľné a nie vždy plánovateľné presne. Kvôli takýmto udalostiam vznikli vyššie požiadavky, ako predpokladal výhľad eh, pri plánovaní rozpočtu, preto je tu potreba 150 tisíc eur na posilnenie príslušného rozpočtového riadku. Odporúčam to samozrejme schváliť. le montant est approprié. Donc là, il s'agit de nos veuves. Enfin. Takže to je, myslím si, vhodná suma. Ideme hlasovať za vdovy a ostatní, ktorí prežijú, ktorí sú pozostali, kto je za? Za túto sa... Tento transfer, kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujeme. Jednomyselne prijaté. Ďakujeme, pán spravodajca. Už nemáte viac transferov, pravda? Post- Teraz sa môžeme vrátiť e, k bodu 17, ide o financovanie, dodatočné financovanie, ktoré potrebuje projekt ITER. Ide o, o e, pre generálneho riaditeľa a pre ďalších zastupcov komisie, ktorá, e, kde už výbor pre rozpočet mal viacero výmen názorov s komisiou a Možno, že to bude jeden z prvkov tiež rokovaní, ktoré začneme zajtra s radou ohľadom rozpočtu na rok 2011 a opravného rozpočtu na rok 2010, ku ktorému ešte nemáme dohodu medzi týmito troma inštitúciami. Ale presnejšie predtým, než začneme teda tieto rokovania, zdalo sa nám byť veľmi dôležité, aby sme mali tu stanovisko toho, ktorý je poverený zo strany komisie riadiť tento projekt, a takže tu máme generálneho riaditeľa pána Šmica. Neviem, či Reimer Belge, náš spravodajca, by chcel k tomu niečo povedať? Nejaké také úvodné slovo? Myslím si, že si to môžem ušetriť počas predchádzajúceho zasadnutia v prítomnosti generálneho riaditeľa Už som spomnul svoje pripomienky k tomuto prístupu financovania som hovoril o tom, že e, čo všetko treba robiť pri financovaní medzinárodného projektu ako ITER. Taktiež som hovoril o tom e, v rámci diskusí e, vo výbere pre rozpočet. Bola tam, boli tam výhrady jednej politické skupiny a druhá politická skupina trvala zásade na tom, aby sme hľadali cesty financovania, ale nie je to také jednoduché, že najprv príde nejaký návrh a potom 400 miliónov príslušnej línii v roku 2010 sa dajú k dispozícii a potom 150 miliónov do roku 2013 sa bude hľadať a potom mm, dôjde k nejakému, mm, nejaké zmene v 7. rámcovom programe. Myslím si, že treba intenzívne hovoriť o riadení e, e, a štruktúre riadenia ITER Myslím si, že dostaneme e, správu odborníkov, ako je možné, že došlo k týmto číslam. Samozrejme, e, e, určitý rámec musí byť dohodnutý vopred. Rád by som počul o tom, do akej miery tento proces diskusí sa vyvíja vo vzťahu KITER k riadeniu štruktúry E, e, lepším e, princípom riadenia, aby to fungovalo optimálne do budúcnosti. A rád by som vedel vo vzťahu k týmto tvoreným otázkom, ako vyzerajú termíny v rade. Môžeme sa rozhodnúť o financovaní 1,4 miliardy a všetky otázne otázky, ktoré sú potrebné aj pre verejnosť, potom zostanú na rozhodovanie rady potom ako e, e, rozpočtový orgán sa viedli k financovaniu. Myslím si, e, že naši, náš host dnes by mal zodpovedať tieto otázky a potom by som sa vyjadril aj v rámci všeobecnej rozpravy. Merci, Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Salvadore Gariga, ten požiadal o slovo. Chcel by som navrhnúť tým kolegom, ktorí majú nejaké otázky, ktoré by chceli predložiť komisii, aby teraz tak spravili, pretože je tu generálny riaditeľ a môže globálne odpovedať, takže Salvador. Potom je tam ešte James Ellis, Paul Rubik. Takže Salvador, máš slovo. Eh, eh, eh, Damian Abad. Salvador. Pán predseda, ja som súčasťou takej skupiny, ktorá silne podporuje tento projekt ITER, pretože absolútne súhlasíme s tým, že ide o zásadný projekt do budúcnosti výskumu v Európe a pre našu vlastnú konkurencia schopnosť, či vedeckú alebo hospodárskú v budúcnosti. Ako to povedal kolega BG, musíme diskutovať teraz o kvant zistíte a teda o niektorých e, neistotách, ktoré to ešte plánú ponad e, tento projekt. E, diskutujeme takisto aj o tom, že znovu nemáme dostatočné financie na toto, ako aj poľnohospodárstvo, ktoré musí teraz za to zaplatiť. Chýba nám finančný, ako aj rozpočtový finančné rozpočtové prostriedky na takéto e, projekty. Vieme, že aj v budúcnosti e, budeme toho svetkom, treba sa v poľnohospodárstve. Takže vy ste sa nás e, pýtali, v roku 2010 bolo potrebné dospieť alebo získať finančné zdroje z poľnohospodárstva, aby sme mohli financovať takéto projekty, čo by pretože zdá sa, že budeme mať teda prebytok tak ako posledný krát eh, sme využili tiež poľnohospodárstvo v rámci Európskeho eh, programu na oživenie hospodárstva aby sme získali práve finančné zdroje aby sme mohli financovať tieto, tieto makroprojekty. Teraz sa nachádzame znova v eh, takejto istej situácii a toto sú tie zásadné dôvody pre eh, zmierovacie rokovanie zajtra, ako aj v nasledujúcich týždňoch, aby sme teda predložili návrh, ktorý by umožnil nie len získať teda, tie finančné zdroje spolnohospodárstva, avšak toto všetko sa týka finančnej otázky, pretože viete, že nakoniec ide o peniaze z poľnohospodárstva eh, jednotlivých členských štátov, ak teda členské štáty znova budú ochotné tieto eh, zdroje presunúť na financovanie takýchto produktov. To je tá principiálna otázka e, finančného a teda hlavne rozpočtového riadenia, pretože nechceme znovu teda využiť finančné e, prostriedky na to, aby sme e, financovali takéto veci. Takže tak poľnohospodárstvo ako aj ITER, toto sú dve priority tak nášho výboru, ako aj Európskej komisie si myslím. Ďakujem pekne, Salvador, a teraz James Ellis. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rád by som vypočul od pána generálneho rediteľa. Ako naše financovanie vyzerá? Beriem do úvahy to, čo povedali kolegovia, že sa to zmenilo. Z pôvodného čísla je to trojnásobne vysoké, teraz vyššie číslo. A je to tak či tak iba odhad. A myslím si, že treba to odfinancovať v rozpočte. Chcel by som konkrétne však odpovedať, pretože je to v záujme môjho, môjho voličstva a to sa týka termínu pre JET. JET ešte stále školí ľudí pre projekt ITRE. Myslím si, že riaditeľ ITRE, s ktorým som hovoril dnes ráno, by nemali by sme ho vystaviť do situácie, kedy je tu veľkolepý projekt ITRE, vyškolíme ľudí v programe JET a potom zrazu niečo stiahneme. Ja by som chcel zabezpe- nejaké zábezpeky, nejaké záruky, aby sme my, Európania, mali nejaký prospech z kontraktov, ktoré sa tu uzatvárajú a aby energetika bola istým spôsobom stabilizovaná, zaručená. Tak, ďakujeme, James. Paul Rubich. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka znie, ako to vyzerá rokovania medzi vládnej oblasti, pretože finančné problémy e, sa objavujú nielen u nás e, v Európe, ale aj u našich partnerov. Existujú e, zmluvy, ktoré rokajú s určitou rovnováhou alebo sa tý, dotýkajú zásad eh, medzi vládnych dohôd. Či tu plánujú nejaké eh, zmeny komisie, ako vyzerajú. A po druhé, potrebujeme naozaj eh, novú, pra, nový právny základ, ktorá by zodpovedala novej fáze budovania inštitúcie A či je tu veľká potreba v nových e, dohodách, či e, budeme musieť vypísať nové e, konkurzy. A to si vyžaduje naozaj profesionálne riadenie. A posledná otázka, bolo by napokon možné vypracovať obchodný plán, ktorý by nám ukázal, akým spôsobom ITER v prípade navýšenie prostriedkov, ako by konalo a čo by sa stalo, ak toto navýšenie sa nekonalo, alebo eh, v prípade krátenia o jednu miliardu, eh, aké dopady by mali títo tri predpoklady pre realizáciu projektu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teda, teraz Helga Trüppel. Ja, danke, Herr Ďakujem, pán predseda. Ako už povedal Ramer Böge, patrím k tej známej skupine, ktorá je proti projektu ITER. A chcel by som však doplniť, že nie sme jediní. Takisto aj skupina GUE e, ako politická skupina tento projekt nepodporila. A e, máme tu ďalších e, kolegov, ktorí, aj keď nevyjadrujú stanoviska pracovných skupín, vyjadrujú sa skepticky Netvrdím, že tento projekt nikdy nebude úspešný. To zatiaľ nik nevie. Sú argumenty e, vedcov, ktorí hovoria, že e, to nepôjde. Niektorí e, tvrdia politická skupina, že to nepôjde. Nikto nevie. Naša argumentácia ako skupiny zelených v tomto parlamente spočíva v tom, že chceme položiť otázku, či je rozumné v čase, keď nevieme, či to bude úspešné, vynakladať tak veľa prostriedkov zoberať prostriedky úspešným projektom v rámci 7. rámcového programu, o ktorých s väčšou istotou môžeme povedať, že sú úspešné a to v krátkodobej perspektíve. Myslím si, že toto je ústredná politická uh, otázka. A ďalší uh, výsledok otázka financovania. Jensen dnes odpoludne hovoril o tom, že máme ďalšie dôležité programy, e, klimatické e, e, veci a podobne, ktoré nedokážeme financovať. A musíme zobrať otázku, odkiaľ zoberieme peniaze. Alebo vy musíte povedať, z čoho sa bude financovať teraz tento projekt. A je to strosia politika. Tam to nejde, tu nejde. Máme problém, E, rada e, musí jasne povedať, či pôjde o prerozdelenie existujúcich prostriedkov a či chceme naozaj zaplatiť takúto politickú cenu. E, zelení si to nemyslia, ale môžem samozrejme opýtať sa Salvatore, keď nepôjde o prerozdelenie, potom možno, že o zdanie finančných transakcií, to je tiež zaujímavá myšlienka, ale nad E, e, e, rámec vecných otázok. Otázka riadenia. Pán Rubikus sa k tomu vyjadril. Počas ostatných týždňov sme opätovne počuli, že existujú tam závažné problémy v oblasti manažmentu a chceli by sme sa ešte raz obratiť na komisiu v tomto smere počas realizácie projektu, ktorý má značné e, manažerské problémy, či naozaj e, e, je vhodné mobilizovať takéto finančné prostriedky, či to neskomplikuje problém. Ďakujem, Helge. A teda generálny riaditeľ môže konštatovať, že všetky frakcie, ako aj rôzne národnosti, ktoré sú zastúpené medzi jednotlivými našimi kolegami Španielsko, všetkých to zaujíma Rakúsko, mm, Nemecko. Takže teraz odozdávam slovo Danimu za Francúzsko, ak to môžem takto povedať. Merci, euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať len, to, len, jed, len pár slov k tomuto projektu ITER. Samozrejme, že tu boli ťažkosti, ktoré boli spomenuté všelikde. A výbora pre rozpočet bol oslovený práve kvôli týmto ťažkostiam, hlavne v, pokiaľ ide o riadenie, spravovanie, ako aj štruktúru, realizáciu tohto projektu a, problémy, ktoré sa týkajú vlastne fungovania alebo teda usídlenia tejto agentúry v Barcelone. Pani Tripol to spomenula, že momentálne všetko toto sa zlepšuje. Sú tu zmeny riaditeľstva pre tento projekt eh, ITER, ktorý už eh, bol eh, vykonaný. Takže všetky tieto zmeny budú flexibilné. Ja chcem chcela len pripomenúť jednu z týchto vecí že nachádzame sa v rámci medzinárodnej dohody, ktorá e, angažuje, alebo kde Európa prijala záväzok voči svetu. Toto je skutočnosť. A je to vlastne aj dôveryhodnosť EÚ, ktorá je v stávke, ako aj európskych inštitúcií. Ďalej, nachádzame sa tu pred veľkým, veľkou priemyselnou výzvou či chceme zaviesť ozajstnú európsku politi- priemyselnú politiku, či Lisabonská zmluva nám umožní nový právny základ pre nás priemyselná politika má naozaj zmysel a ITER môže byť jeden z ilustrácií alebo jeden z príkladov tejto novej európskej priemyselnej politiky. Ja si myslím, že nie je nič horšie, ako zastaviť už prebiehajúci projekt a hlavne pokiaľ ide o priemyselný projekt. Buď budeme považovať tento projekt eh, za taký, ktorý je už zlý na začiatku, alebo teda eh, ho potom ponecháme eh, bežať, hlavne kvôli tomu, že to má hospodárskú efektívnosť. Okrem toho, ďalšia výzva, ktorá nás veľmi zaujíma, áno, musíme to financovať, avšak e, prerozdielme to medzi tou, rozdielme, rozdeľujme priemyselný prístup ako a hospodárskú záležitosť. Toto je veľmi zásadné, pretože e, nemôžeme na to pozerať e, z toho istého pohľadu. Pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti, ja som si istý, že áno, sú niektoré projekty, ktoré veľmi ťažko môžeme financovať len z európskeho rozpočtu, pretože trošku sme sa teraz vzdiali od toho e, stanoviska výboru pre rozpočet, ktorý hovorí, že toto je jedna z našich e, priorit. Áno, toto sú tie očakávania, avšak e, ja súhlasím so Salvadorom, že to nie je zo spoločnej plnohospodárskej politiky alebo z ďalších, ktorí musíme ťahať financie na takéto projekty. ITER je naozaj teda leží na srdci predsedovi Lamasurovi. Ale zoberme si teraz nové politické naše priority, hlavne v oblasti priemyslu. Ja teda očakávam od komisie teraz to, aby nám odpovedal nie len na z krátkodobého hľadiska, ale aj strednodobého aj dlhodobého hľadiska, ako chceme financovať takéto veľké projekty, ako je ITER, Galileo a kopec ďalších projektov, ako teda chceme zabezpečiť stále financovanie, či budeme hľadať nové vlastné zdroje, alebo budeme sa snažiť zeurópštiť e, niektoré e, výdavky, takže e, potom budeme môcť naozaj nájsť dobré riešenie, ale také riešenie, ktoré bude stále. Takže musíme naozaj získať alebo sa zamyslieť nad európskou pridanou hodnotou takého projektu, ako je treba z ITER. Takže ja sa domnievam, že to je naozaj projekt, ktorý je našou ozajstnou európskou politickou ambíciou, teda ako chceme v budúcnosti nájsť finančné zdroje na takéto veľké projekty, na takéto projekty, pretože to nie sú len také projekty, ktoré spadli z neba a ktoré nemajú žiaden dopad na európskych občanov alebo na každého z nás. Nie je to preto len, aby sme teda e, urobili radosť e, vedeckej obci. Nie, ide naozaj o projekt, ktorý bude mať ozajstné konkrétne výsledky v oblasti hospodárstva, sociálnej oblasti a tak ďalej. Takže toto je pre nás veľká politická ambícia, bude to mať dopad na občanov a takisto je to aj v našej zodpovednosti. My musíme prijať zodpovednosť za túto záležitosť. Ja viem, že, a teda si želám a viem, že sú tu ďalší kolegovia, ktorí by konkrétne sa chceli odobrať do Kadaš, aby konkrétne videli e, tie výsledky, aby sme, avšak musíme si naozaj klásť určité otázky a odstrániť tie niektoré nedostatky a zamyslieť sa nad užitočnosťou tohto projektu do budúcnosti. A ja odozdám, a teraz očakávam od Európskej komisie, aby nám predložila konkrétne návrhy v oblasti financovania. Ja viem, že bude to určité oznámenie, ktoré by malo byť vydané zo strany komisie tento týždeň, avšak očakávam nielen niekoľko námietok z ich strany, ale takisto aj podmienok alebo návrhy na to, ako môžeme financovať takéto projekty, aby tieto projekty boli naozaj uh, dokonané do úspešného konca. Ďakujem pekne, drahý kolega. A teraz by som chcel povedať, generálny riaditeľ je tu práve na to, aby nám odpovedal. Takže, ale my sme mu, žiaľ Bohu, ponechali veľmi málo času na to, aby e, nám odpovedal, takže poprosím ďalšieho kolegov, aby teda bol stručný a potom už ponecháme e, pána generálneho riaditeľa, aby nám zodpovedal na, svoje, na naše otázky. Naozaj budem stručný. Mám dve úvahy a dve otázky. Najprv medzinárodný záväzok, ku ktorému sme sa zaviazali. Asi by bolo najlepšie zabezpečiť financovanie, dlhodobé financovanie najprv a až potom sa posunúť medzinárodným záväzkom. Bolo by to možné, pretože je pre nás problém, že sme teraz tlačení istým spôsobom komisiou hovorí nám, máte medzinárodné záväzky, tak musíte niekde nájsť peniaze. Bolo by oveľa lepšie robiť to naopak. Najprv zabezpečiť financie a potom príjmať záväzky. Čiže moja otázka znie, nemohlo sa to urobiť už na začiatku naopak. Dru- po druhé, moja skupina nie je proti projektu ITRE, ale nie sme celkom presvedčení, že toto je jediná priorita v kategórii 1A. Sú tam aj ďalšie priority a sme, trošku sa obávame, že tu bude niečo, čo bude viesť k situácii, kedy bude musíme zoškrtať ďalšie veci v kategórii 1A, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie. Nie je náhodou názor komisie taký, že táto najprioritnejšia priorita je taká dôležitá, všetky ostatné priority treba zoškrtať. Pán generálny riaditeľ, máte slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa je veľmi príjemné, že som tu poprvýkrát. Uh, ja som uh, sa stal rediteľom 1. júla tohto generálneho rediteľstva, ktoré zajtra bude aj rediteľstvom pre výskum a môjim hlavným e, bodom je ITER a od 1. júla e, som nemal ani jeden deň bez toho, aby som sa nepodeval ITERom. Je tento projekt zložitý? Áno. Je neohrabaný? Áno. Mali sme, mali, pro, mali sme s ním problémy? Nepochybne. E, robili sme chyby? Nepochybne. Môžeme sa dovoliť prestať s týmto projektom? Nepokračovať v ňom? Nie. Ak naozaj chcete e, splniť svoje stanovené cieľe v oblasti životného prostredia alebo energetiky, nemôžeme si dovoliť neinvestovať do e, jadrového, jadrovej syntézy. Je to e, veľmi zaujímavé číslo. Celkové náklady na ITER 6,6 miliardy. To, sa, to je obrovská čiastka, ale je to rovnaká čiastka, ako denne vynakladáme denne na ropu a benzín 6,6 miliardy. Dovolte, aby som sa najprv venoval jednotlivým prvkom nákladov. Ja som tu spolu s kolegom Svansvanom z Generálneho riaditeľstva pre rozpočet, ktoré sa bude venovať e, rozpočtovým otázkam. Zvýšenie nákladov, ako viete, veľmi dobre si e, e, uvedomujete, že tento projekt naozaj e, doznal značných e, nákladov navýše. Dohoda ITER bola e, podpísaná v novembri 2006 na základe počiatočných odhadov nákladov z roku 2001. A to bolo schválené spoločenstvom pre jadrovú syntézu a členskými štátmi. Potom, ako to bolo e, e, zredené v roku 2006, e, bolo tu úloho prehodnotiť tento projekt a sa prehodnotili odhady nákladov a tie boli prezentované v júni 2008 na rade a boli naozaj podstatne vyššie, ako sa pôvodne plánovalo. Vzhľadom na rozsah zvýšenia nákladov komisia objednala niekoľko nezávislých vyhodnotení na medzinárodnej a európskej úrovni. V roku 2009 všetky vonkajšie hodnotenia potvrdili dôveryhodnosť týchto nových e, e, odhadov nákladov a bolo jasné, že tento projekt naozaj e, znamená značný nárast nákladov. Na to, aby sme riešili týto zvýšenia nákladov, v júli sme pripravili návrhy a o nich bude podrobnejšie hovoriť kolega Zuan Zuan. Títo návrhy nie sú určené na to, aby sme úplne e, e, zničili rámcový program. Ako viete, jedna tretina z 1,4 miliardy príde z e, rámcového programu s tým, aby sme mohli sa venovať ostatným prioritám programu Európa 2010, 20, prepačte, v oblasti zdravého starnutia a ostatných dôležitých oblastiach. Niekoľko slov ohľadom riadenia naozaj existuje priestor na zlepšenie. Máme rezervy, to isté sa týka aj strategického riadenia. Budem sa tomu venovať o chvíľu. Vzhľadom na rôzne hodnotenie eh, managementu komisia veľmi sa snažila zabezpečiť eh, eh, za zmeny na postoch rediteľov a v oblasti atom, syntézy a sme presadzovali menovanie nových eh, eh, vedúcich predstaviteľov, ktorí mm, eh, sa zaslúžili to svojimi znalostiami a nie politickou podporou alebo pôvodom z nejakých nových iných krajín. Ehm, sme veľmi spokojní s novými menovaniami a kolega, ktorý sedí pri mojej pravici, má skúsenosti s riadením takéto infraštruktúry, pôsobil v Spojenom kráľovstve v iných krajinách a je jediný správny človek, ktorý dokáže zabezpečiť e, napredovanie e, najmä v Barcelone, kde ide o e, syntézu jadrovú syntézu. Takisto aj videli sme ďalšie zmeny v štruktúre riadenia. Prišiel profesor Motosima ako nový generálny riaditeľ. To je tiež osoba, ktorá má obrovské skúsenosti a budoval obdobné zariadenia u seba doma v krajine. Čiže samotná organizácia sa postupne dostáva do formy a nejde iba o konkrétne osoby, ale aj štruktúry. Aj tam diskutujeme o možnostiach e, posilniť e, riadenie, organizáciu, systémy vnútornej kontroly a všetko, čo je potrebné na zabezpečenie E, e, splnenie rozpočtu, aby sme e, zaistili náležité riadenie. Počas nasledujúcich týždňov predložíme vám a členským štátom oznámenie o tom, ako tieto opatrenia v oblasti manažmentu, ako snaha optimalizácie manažmentu, prípadne o zniženie nákladov. Všetky tieto informácie budú predložené, budeme hovoriť aj o ich realizácii a som rád, že Fran Riskov už E, zrealizovalo prvé opatrenie, aby projekty sa mohli rozbehnúť podľa harmonogramu. Čo sa týka strategického riadenia, e, v našom návrhu, e, v našom oznámení vám a členským štátom sa budeme venovať aj otázkam riadenia a strategického riadenia. Predložíme konkrétne nápady o tom, ako posilniť úlohu Európskej únie v tomto smere naozaj nemáme eh, v oblasti strategického riadenia eh, eh, špičkové výsledky a to nás nepokojuje, pretože to nám neumožňuje plne využiť e, existujúci potenciál, ale počas nasledujúcich týždňov predložíme vám konkrétne návrhy. A napokon niekto sa spomenul JET, spoločný podnik vo Veľkej Británii. Je nevyhnutné na to, aby celý projekt ITER sa rozbehol. E, e, e, táto organizácia bola podporovaná z rozpočtov, tak to bude aj naďalej, kým sa neukončí životný cyklus približne v roku 2014 až 2015. Podľa odborníkov na túto oblasť je nevyhnutné, aby sa zabezpečilo odovzdanie znalosti od JET organizácií ITER a takisto, aby pracovníci postupne sa presunuli tam, pretože ide o jedinečné odborné skúsenosti v Európe a potrebujeme ich, aby sme napredovali s našim projektom. Takže z tohto hľadiska som presvedčený, že e, po vytvorení novej e, štruktúry riadenia, ktorú realizujeme, e, nové myšlienky na kontrolu nákladov zabezpečia pokračovať, možnosť pokračovať v projekte podľa Eh, plánov eh, podľa harmonogramu. A teraz odovzdávam slovo eh, kolegovi, ak dovolíte, pán predseda, aby sa venoval konkrétnym návrhom na strane rozpočtu. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Teraz pán generálny riaditeľ pre rozpočet, chcel by k tomu niečo ešte pridať? No, Veľmi stručne, pán predseda, pretože sa domnievam, že táto otázka bude spomenutá tak zajtra počas zmierovacieho výboru, ako je neskôr. Domnievam sa, že môj kolega veľmi dobre vysvetlil, odkiaľ pochádzame, ten problém, ktorým mu čelíme. Všetci tu poznáme tie podmienky, za akých môžeme financovať tieto potreby, ktoré, ktorým čelíme. My sme si vypočuli signál parlamentu, ktorý od nás žiada, aby sme popísali tú metódu financovania. My počkáme na zajtra, aby sme čo najpresnejšie vám mohli vyjasniť e, túto otázku. Dovtedy, pán predseda, myslím, že nie je užitočné, aby som zachádzal do detajlov vzhľadom na tú skutočnosť, že už sme viackrát mali diskusiu o tomto bode hlavne pokiaľ ide o otázku financovania z rozpočtovej položky 2, to je všetko dobre známe. A Aha, teraz e, sme... E, Potom, e, ako vyprší lohoto pre roku 2010, mm, myslím si, že teraz sme dobre informovaní o tom, aké prostriedky sú k dispozícii v tomto okruhu na rok 2010. Pokiaľ by sme nevyužili prostriedky určené na rok 2010 na navrhované transfery, potom e, by sme ich mohli e, stratiť a potom by bol naozaj problém financovania projektu ITER. Pán Brisko je rediteľom e, odboru Fusion Energy a chceli by ste niečo doplniť? Ďakujem za slovo. Možno stručnú poznámku. Ide tu o veľký vedecký projekt, veľký podnik. Za ostatných 10 rokov sa to naozaj rozbehlo až do stavebného projektu. Keď som začal pracovať v Barcelone, a to bolo vo februári tohto roka, rýchlo som si uvedomil, že potrebujeme trošku lepší projektový manažment, čo sa týka ITERu, mali sme technický tým silný, kontraktačný tým silný, ale projektový manažment trošku chýbal. Na to som sa zameral. Počas prvých pár mesiacov navrhol som zmeniť organizačnú štruktúru, aby bol projektový manažment centrom našej práce a ešte mienim vymeniť niektorých ľudí na niektorých postoch. To bude súčasťou štruktúrálnych zmien. Mienim zmeniť aj procesy, ktoré používame a ktoré umožnia manažmentu, aby využil bežnú prax priemyselného projektu na ďalšie rozvinutie a takisto sa chystám zmeniť systém podávania správ a hlásení. Takže aj interne, aj externe ľudia uvidia jasnejšie, aký, ako bude naša práca napredovať. Tieto návrhy už podávam niekoľko mesiacov, niektoré už schválila Rada riaditeľov, napríklad 5. oktobra zasadala a minulý týždeň som urobil prvú zmenu v štruktúre. Tento týždeň som mal stretnutia s novými vedúcimi projektových tímov a ako som povedal, teraz sú jadrom novej štruktúry. Niektoré zmeny sa nielen prediskutovali, ale teraz sa už aj realizujú. Čo sa týka šetrenia nákladmi, myslím si, že to súvisí s, projektovými manaž- s projektovým manažmentom, je to jeho integrálnou súčasťou. Chcel by som vás ubezpečiť, že čo sa týka šetrenia nákladmi, že čísla, ktoré sa tu citovali, vychádzajú z veľkých revízií, ktoré sa konali pred dvomi alebo troma rokmi a ako už generálne riaditeľstvo vysvetlilo, teraz e, máme nezávislých posudzovateľov. Veľmi rád hovorím, že už sme nemali nepríjemné prekvapenia. Už rok naozaj si nespomínam, kedy by sme za ostatný rok odhalili nejaké nepríjemné prekvapenia, ktoré by ďalej navýšili eh, náklady do budúcnosti. Zároveň sme objednali eh, veľkých eh, kontrahentov pre konštrukciu v rámci projektu ITER a ceny, ktoré sme odsúhlasili, sú o čosi nižšie, ako boli odhady nákladov. Z týchto dvoch dôvodov sa domnievam, že čísla, ktoré tu boli odcitované, sa nebudú zvyšovať a dovolte mi, aby som vás v tomto duchu ubezpečil. Navyše, projekt pokračuje ďalej. Keď sa robili odhady nákladov pred dvoma alebo troma rokmi, ešte stále neboli hotové ani projekty, projektová dokumentácia a nachádzali sa stále nové hluché miesta, ktoré bolo treba zaplniť, ale odtedy sme sa už pohli ďalej. Projektová dokumentácia je takmer hotová, stavba, konštrukcia sa rozbehla. V Kaderaši už by ste na platforme vidieť budovy, ktoré už stoja. V továrne, niektoré veľké komponenty a dokonca niektoré e, továrne už začnú vyrábať. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán riaditeľ, aj e, vážený pán spravodajca. Chcete ešte povedať niečo na záver? Ako povedal e, pán generálny riaditeľ, počas nasledujúcich dní a týždňov v rámci triológu a sa konal, budeme sa tým e, zapodívať. Nehovorím, že ide o osobnú nejakú nedôveru. To, čo ste dnes uvedli, e, znie veľmi slubne. Nemáme ešte e, definitívnu istotu ani definitívne návrhy, pokiaľ ide o plánovanie manažmentu, to sme ešte nevideli ktoré e, je dôležité, aby sa s tým viedril e, súhlas, aby sa to zrealizovalo. A 11. novembra, e, keď nájdeme zhodu v rámci zmierového konania, potom by sme dali zelenú. To je veľká požiadavka a preto si myslím, pán generálny rediteľ, pre rozpočet je dôležité, i keď dnes to nie je možné, neviem prečo, aby sme mali jasnú predstavu o tom, ako to bude vyzerať číslami, nie len e, pokiaľ ide o to, čo máme k dispozícii pre rok 2010. Prepačte, tieto prostriedky sa nestratia. Existujú ďalšie možnosti, e, e, ako ich vrátiť členským štátom a musíme niekedy sa dohodnúť koncom roka a aj o revízii ďalších položiek vieme, Samozrejme, že e, v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, pozerám sa na kolegu Rubicha, e, máme informácie z Rakúskeho ministerstva a táto e, revízia, ktorú navrhuje komisia, bude absolútne zamietnutá. Samozrejme, vieme, že jednotlivé krajiny to musia nejako prerozdeliť, to je klasická záležitosť. A preto veľmi veľa závisí záleží na tom, aby sme mohli zabezpečiť dôveryhodnosť, aby sa to vyhodnotilo nezávislými auditormi a nejde iba o 1,4 miliardy. Rada pre ITER hovorila o, o časke 66 do roku 2020 a mohli by sme mať určité výkony e, e, či už sme nedostali nejaké nepríjemné prechvápenie e, začiatkom alebo e, rokovania alebo uprostred obdobie. I treba zabezpečiť, aby to bolo primerané. Takisto e, ďalšie vyhlásenie 12. oktobra pán Motojeme, generálny rediteľ otvorene povedal, že koncom eh, tohto roku eh, vo Francúzsku budú určité veci súvisieť s týmto projektom. To znamená, že budú sa konať určité doplňujúce eh, veci, ktoré tiež spôsobia isté, môžu spôsobiť určité navýšenie mm, nákladov. Časový horizont je veľmi napätý a pokiaľ ide o rok 2010, treba previesť prostriedky na roky 2012 až 2013. To znamená, že e, e, súčasný návrh e, s výnimkou položky pre ITER, o ktorom sa diskutujú, musí zabezpečiť financovanie na roky 2012 až 2013. A e, preto e, je tu pripravenosť e, nielen na rokovanie, ale nie na rokovanie za akúkoľvek cenu. Sú tu aj ďalšie projekty a vedecká spoločnosť tiež má svoje záujmy z hľadiska podpory inovácií počas nasledujúcich rokov aj v oblasti globalizácie. A preto si myslím, že treba dosiahnuť rozumnú dohodu, ktorá zabezpečí aj to, čo ste e, navrhujete aj e, v rámci dohody o rozpočte. Dúfam v zhodu. Treba urobiť e, nejakú burzu nápadov čo e, urobiť s následnými, e, následným financovaním ITER, aby sme neublížili prioritám parlamentu. Musíme zabezpečiť aj alternatívne e, rozhodnutie pred sebou, pred tým, ako uvoľníme prostriedky. Treba hovoriť o konkrétnom postupe a naše rozhodnutie budú do značnej miery závisieť od toho, čo povie komisia na začiatku zmerovacieho konania. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán spravodajca. E, komisia si vás vypočula. Počas toho posledného trialógu o rozpočte sme sa dohodli s radou, že budeme organizovať pravdepodobne na začiatku budúceho roku misiu, spoločnú misiu na miesto. To nie je také bežné. Parlament, komisia, rada. Takže in situ do Kadaraš by sme sa odobrali a to najdôležitejšie v tej chvíli bude samozrejme sa odohrávať v Barcelone. Takže je potrebné ísť na to samotné stanovisko, stavenisko, ako aj do sídla, kde sa riadi celý tento projekt. V každom prípade, ako to už spomenul náš spravodajca, tie návrhy Európskej komisie boli predložené, aby sme začali financovať tie dodatočné finančné nároky, avšak toto nerieši celý problém a týka sa to len obdobia 2010-2013 s tým, že budeme mať nejaký rozpočtový rok eh, taký odvážny pre ten plán schválenia 2010. Uvidíme tie finančné zdroje, pretože sú k dispozícii, budeme ho poskytnúť a od roku 2012 ich začneme používať. Avšak to najdôležitejšie, čo po 2013 budeme si musieť overiť, či reforma, ktorá práve prebieha pre implementáciu pod vašou zaštitou, pán generálny riaditeľ, naozaj zabezpečila tie očakávané výsledky. My samozrejme nemáme dôvod pochybovať o tom, aké prostriedky ste si vybrali, ale budeme si to musieť overiť, tak ako povedali ďalší kolegovia, pretože toto je veľmi dôležitý projekt väčšina parlamentu si žela, aby bol završený úspechom, avšak my sme tak obmedzení tými finančnými zdrojmi, že musíme sa na toto všetko pozrieť do detailov. V každom prípade priamy a osobný kontakt sme si tu dnes potvrdili. Ja vás, vám ďakujem za toto a týmto uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Drahí kolegovia, myslím, že sme všetko prešli a chcem vám pripomenúť, že v sále zostanú koordinátori na jednu hodinku ešte a budúce zasadnutie výboru pre rozpočet bude sa konať 9. novembra 2010 v Bruseli iba okrem teda tých eh, dvoch mimoriadných zasadnutí eh, v ten istý deň začneme od 9. do 12.30. Ďakujem vám za všetko a týmto ukončujem dnešné zasadnutie.